z frakcie EPP a SD som dostal žiadosti o vymenovanie členov výborov a delegácií. Ak nikto nebude formulovať námietky, budeme považovať tieto vymenovania za potvrdené. A teraz vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničnú politiku a bezpečnostnú politiku o situácii v Egypte. Slovo má v jej zastúpení pán Mavro Janis. Mr. President. Pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. Je to poprvýkrát, čo egyptiania mali možnosť vyjadriť svoju vôľu, mali možnosť mierovo si vyblať osobu, ktorá bude nositeľom ich nádeje a reakciou na ich očakávania. 25. júna bola Rada pre zahraničné veci a táto potvrdila, pochválila mierový priebeh volieb. Je to dôležitý krok v demokratickej transformácii egyptskej spoločnosti. Po pri Barozovi, Van Rompuyovi, eh, pani Ešten a ďalších lídroch eh, sme všetci zagratulovali novému prezidentovi Egypta k tejto historickej zmene. Odborná misia a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré boli akreditované, nepoukázali na žiadne závažnejšie alebo systémové porušenia, e, ktoré by mohli zmeniť výsledok e, volieb. A naša pozorovateľská misia zohrala veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o koordináciu medzinárodnej prítomnosti e, pri voľbách v Kahire. Je veľmi dôležité to, že pod vedením prezidenta Mursiho všetci egyptiania budú mať možnosť e, požívať svoje demokratické práva a základné slobody bez ohľadu na ich e, pôvod, náboženstvo a tak ďalej a že bude naozaj prekvitať e, nezávislá občianská spoločnosť. Vítame vyhlásenia egyptských úradov a prezidenta Mursiho, pokiaľ ide o snahu dodržiavať e, medzinárodné dohody, ktoré Egypt už podpísal. Naše spoločné susedstvo chceme, aby bolo stabilné. Toto je náš spoločný cieľ EU aj um, Egypta. Mierová zmluva s Izraelom zohráva základnú úlohu. Najvyšší súd eh, ozbrojených síl garantuje to, že táto dohoda s Izraelom bude platná a eh, noví lídry Egypta ju budú dodržiavať. Tiež pevne veríme, že nové egyptské orgány budú zohľavať naďalej konštruktívnu úlohu, pokiaľ ide o riešenie víziev v tomto regióne vrátane podpory palestinského zmierenia. Transformácia bude pokračovať cesta k udržateľnej hlbokej demokracii, ktorá dostojí požiadavkám všetkých egyptianov. Táto cesta je ešte naozaj veľmi dlhá, ale Egypt už nikdy nebude taký istý. Cesta späť neexistuje pozmenenie ústavnej eh, deklarácie zo 6. júna zo strany Najvyššej rady eh, ozbrojených síl rozhodnutie eh, rozpustiť nižšiu snemovňu parlamentu. Toto nás teraz nepokojuje. Touto vyhláškou Najvyššia rada ozbrojených síl prevzala na seba legislatívne právomoci a takto oklieštila právomoci demokraticky zvoleného prezidenta. Ráda z 25. júna predhraničné veci vyjadrila obavy, pokiaľ ide o túto otázku. Vysoká predstaviteľka, podpredsednička komisie pani Ashton je v úzkom kontakte s egyptskými orgánmi. Všetky strany musia nájsť také riešenie, ktoré umožní úplný prenos právomoci na demokraticky zvolený parlament, čo možno najrychlejšie, civilný parlament. V tomto kontexte oznámenie pána Mursiho, že chce vymenovať inkluzívnu vládu, kde budú zastúpené všetky síly v Egypte, tak toto vyhlásenie naozaj vítame. Môže to prispieť podstatným spôsobom k vytvoreniu národného konsenzu, ktorý je tak potrebný v takomto citlivom čase transformácie. Najbližšie mesiace budú mimoriadne dôležité pre budúcnosť Egypta prijatie novej ústavy a pravdepodobné zorganizovanie nových volieb. Demokratická transformácia sa vyznačuje aj e, tým, že všetci sa môžu e, zúčastňovať sociálno-politického života bez obav, bez ohľadu na politickú príslušnosť, um, pohlavie, e, náboženskú príslušnosť a tak ďalej. Ústava svojou povahou je zakladajúcou zmluvou, ktorá musí vychádzať z konsenzu a musí byť inkluzívna tak, aby mohla byť naozaj takým základom pre všetkých občanov. Takže preto preto očakávame, že ustanovenia novej ústavy poprvé budú chrániť ľudské práva a základné slobody všetkých občanov Egypta a že po druhé policia a um, armáda sa, stanú po, sa dostanú pod o, pod kontrolu demokraticky volenej civilnej moci, civilného zhromaždenia a že po tretie bude vlčená aj nezávislosť súdnictva. Egypt sa môže spolahnúť na silnú podporu Európskej únie, pokiaľ ide o poskytovanie odpovedí na komplikované e, výzvy sociálne, politické, spoločenské a my sa naozaj tešíme na úzkú a plodnú spoluprácu s novým prezidentom a s budúcou vládou s cieľom prehlbiť naše bilaterálne vzťahy. Aby sme to dokázali, začali neformálne dialógy medzi Egyptom a Európskou úniou. Teda mali by začať čo možno najskôr. Jedno z našich priorít je vypracovať nový akčný plán, ktorý bude odrážať ciele novej susedskej politiky, tak ako sú definované v oznámeniach z marca a maja 2020 2011. V tomto kontexte zasadnutie Task Force s Egyptom e, sa plánuje na jeseň a bude to na dnešná príležitosť e, preukázať, že Európska únia naozaj chce aby e, v Egypte došlo k demokratickej transformácii. Vysoká predstaviteľka, podpredsednička komisie sa teší na konštruktívne zapojenie Európskeho parlamentu do tejto task force. Samozrejme, že demokratická transformácia Egypta je v rukách egyptianov. Ale Európska únia bude naďalej podporovať Egypt, aby tej transformácii naozaj došlo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Mavrojany, za teraz za jednotlivé politické skupiny. Pán kolega Pötering, 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V Egypte zvolili prezidenta vo voľbách bez násilia. Veľmi to vídam, vítame a je to pozoruhodný postup EPP. E, žela Mohamedovi Mursimu všetko najlepšie a pevne veríme, že sa bude rozvíjať dobrá spolupráca. Prvé výroky nového prezidenta sú veľmi povzbudzujúce to, čo povedal, teda pokiaľ ide o jeho prácu, o vzťahu ku kresťanom, koptom, menšinám je nie niečo, čo by sa mohlo stať vzorom pre arabský a moslimský svet. Pán prezident Morsi si dokáže predstaviť, že Kopt by mohol byť jeho eh, viceprezidentom a tým by spravil niečo, čo je v protirečení s výrokmi z arabského sveta, napríklad čo povedal veľký mufti Saudskej E, Arábie 12. marca 2012 a ja sa čudujem, že v Európe by e, nikto nehovoril, že na arábskom polostro, o polostrove by sa mali zničiť všetky kostoly a nemali by sa budovať žiadne nové. A teraz, keď sa Egypt uberá inou cestou a vyjadruje, že náboženstvo a politika sa majú znášať, tak by to bol nový príklad toho, že moslimská viera a politika sa dajú spojiť. A teda ako kresťan chcem povedať, že neexistuje kresťanská politika, existuje politika na základe kresťanskej zodpovednosti a takisto nemôže byť moslimská politika, ale môže existovať politika, e, ktorá vyplýva e, z náboženského moslimského presvedčenia. Ja si myslím, že je to niečo, čomu môžeme dať náš súhlas. Pozitívnym signálom je tiež to, že prezident Mursi medzinárodné zmluvy aj zmluvu v Camp Davide uznáva. Myslím, že z roku 1980. Bol by som rád, keby ma pán Mavrojanis počúval. Bolo by dobre, aby ste toto stiali z svojho rečníckého času, tak keď bude uznaný Izrael, zostane uznaný, bude to pozitívnym signálom a chceme požiadať Izrael, aby spravil všetko v prospech toho, aby došlo k tej úprave dvoch štátov, aby sa prestalo s politikou osidľovania. Posledná poznámka, vidíme, že občianská spoločnosť v Egypte sa nemôže slobodne rozvíjať, sú tam mimovládne organizácie, nadácie, napríklad nadácia Konrada Adenauera, prešli procesom kvôli údajným ilegálnym činnostiam a tento proces ešte beží ďalej. Chcem vyžiadať, požiadať egyptské úrady, aby sa zastavili tieto procesy, aby ľudia, ktorí sme sa zasadzovali za občianskú spoločnosť, aby túto ich prácu uznali, aby teda občianská spoločnosť v Egypte mohla prispievať ku demokracii a slobodnému rozvoju. Ďakujeme pekne kolega Petering, kolega Panceri na dve minúty. Grazie, Ďakujem, pán predseda. Oficiálne oznámenie menovania Morsiho uzavrilo, uzavrelo prvú fázu politickej obnovy Egyptu. A to nebolo úplne uh, jasné, keď boli vyhlásené výsledky po voľbách. Uh, uh, ústavný dvor uh, vyhlásil, že uh, kandidatúra Safiho bola nelegitímna a, e, pod, a potom, rozpustila, potom rozpustil parlament. To by mohlo mať dopady aj na ústavné zhromaždenie. Potom sa tu e, pripoli problémy s e, prílohami k ústave, ktoré oslabujú autonómnu legislatívnu právomoc až do vyhlásenia novej ústavy. Vo svojom prvom príhovore ako prezident Morsi vyslal posolstvo jednoty a zmierenia. Chcel ukludniť jednotlivé zložky egyptskej spoločnosti. Západná e, komunita požadovala oddržovanie záväzkov. Po nestabilite a neistote, zvolenie nového prezidenta môže otvoriť novú fázu, vďaka ktorej Egypt sa dostane ešte bližšie k dokonalej demokracii a takisto aj k vylepšeniu ekonomickej situácie treba zdôrazniť úlohu EÚ aj prostredníctvom Task Force pre EÚ a Egypt. Európa musí byť pripravená, aby pracovala s novým prezidentom a podporovala proces transformácie v Egypte. E, treba podporovať e, e, prekonanie krízy v Egypte, ktorá by mohla ohroziť demokraciu a stabilitu. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega pán Ceri. Pokračuje pani kolegyňa Šake na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Egyptiania sa k nám pripojili, aby oslávili víťazstvo prvé, prvého demokraticky zvoleného prezidenta. Zdá sa, že Najvyššia rada ozbrojených síl rozpustila parlament a rozdelila svoje právomoci. Sme na strane egyptianov v tom, že vieme, že e, Egypt je ešte na dlhej ceste, kým dosiahne demokraciu čo dosiahne prezident Mursi, napríklad rozdelenie moci a právny štát zatiaľ ešte neexistujú. Egyptiania ešte stále žijú pod vojenskou vládou. Žiadame nového prezidenta, aby zrušil vojenské súdy civilistov a stané právo. Je nepriateľné, je nepriateľné, aby bolo väznených toľko ľudí z politických dôvodov. Je nepriateľné, že súdia ľudí bez riadneho súdu. Egypt bude môcť vyhlásiť, že je demokratický iba vtedy, keď, s týmito, keď sa skoncuje s týmito vojenskými súdmi a keď budú rešpektované ľudské práva, Európska únia pod eh, vedením pani Ashton sa mala snažiť nadviazať kontakty s Egyptom a takisto s novým parlamentom v prípade, ak bude reprezentatívny a bude mať legislatívne právomoci. My dáme prezidentovi Mursimu našu dôveru v tejto prvej fáze za predpokladu, že bude plniť vytýčené ciele, bude dodržiavať ľudské práva, menšinové práva, včítanie práv žien. Budeme posudzovať nové a staré síly v Egypte podľa ich činov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 od roku 2011 Egypt spravovala vojenská rada, e, ktorá si uzurpovala právomoc zostaviť ústavu. 24. januára bol zvolený nový prezident. Pre mnohých egyptianov oslabuje tento prezident um, právomoci, e, teda právomoci žien a práva žien. Práva žien uh, Napríklad e, ohľadom rozvodu e, žena nemôže žiadať o rozvod. Ženy treba počúvať, pretože bez nich e, demokracia v Egypte nebude možná. Minulý rok bola vypracovaná charta egyptských žien, po ktorú sa podpísalo asi 1 milión žien. Tento dokument potvrdzuje základné ľudské práva, napríklad uh, účasť na ekonomickom a politickom živote a rovnosť pred zákonom. Egyptská spravodlivosť by mala ochraňovať ženy pred každým násilím. Musíme podporiť tieto legitímne požiadavky. E, Urobí to pani Aštonová a aké opatrenia príjme, aby sprevádzala Egypt na ceste k demokracie? Ako my, Európania, môžeme e, pomôcť týmto ženám? Prepačte, pani kolegyňa Benarabatu. Váš rečnícky čas skončil, ale chcem vám naznačiť, aby ste hovorili pomalšie kvôli našim tlmočníkom. Čiže mám možnosť vám e, dať znak, že hovoríte rýchlo. Pán kolega, tenok na jednu minútu. Áno, Pán Mursi je prvým demokraticky zvoleným prezidentom po Mubaraku. Boli to voľby, ktoré predstavujú krok vpred ale pre Mursieho bude dôležité, aby dodržal svoje slova, musí dodržať mierovú zmluvu s Izraelom, tak aby nedošlo k destabilizácii regiónu a súčasne by sa mal snažiť o mierové usporiadanie v rámci izraelsko-arabského riešenia v rámci dvoch štátov, mal by chrániť práva koptov a iných nemoslimských krajín mal by ich brániť proti perzekúcii, teda zo strany extrémistov. Preto vítam jeho sľub v tom zmysle, že bude, že e, zapojí ženy a kresťanov do vlády, mal by sa dištancovať od extrémistických prvkov aby tu nezavádzal úpravy šariu a podobne, čo by znamenalo rovnakú situáciu ako v Irane a možno by to viedlo k exodu kresťanov a myslím si aj ku kolapsu. Ďakujeme pekne, kolega Tenok. A teraz pani kolegyňa Matias na jednu minútu. Ďakujem pekne, pána predsedajúci. Voľba nového egyptského prezidenta po Mubarakovi je dobrou správou, ale nerobme si ilúzie. Tieto prezidentské voľby prechod ešte neukončili. Právom sa povedalo, že rozpustenie parlamentu pred voľbami predstavujú rôzne riziká. Moc sa koncentruje na najvyššiu radu ozbrojených síl. Legislatívna moc sa obmedzuje na moc prezidenta a okrem toho má vo svojich rukách definíciu zmeny ústavy. Toto všetko nám spôsobuje starosti a má to byť, takže máme obavy, pretože Egyptiania sú v nebezpečí, že sa stanú obeťou vojenských síl a že padnú opäť do minulosti. Nie je našou úlohou spôsobiť zmeny v Egypte, ale našou úlohou Egyptianov podporovať, pretože je dôležitá legitimnosť tohto parlamentu. Ďakujem pekne, kolegyňa Matias. Kolega Belder, na jednu minútu, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kontakt eh, s kresťanmi ešte teda včera večer bol predmetom rozpravy ukľudňujúce slova nového prezidenta, prezidenta moslimského bratstva, ale tieto obavy nám nezobrali. Moslimské bratstvo aspoň trikrát e, porušili svoje sľuby v dôležitých okamihoch. Ide tu o spoločenskú právnu pozíciu kresťanskej menšiny a to by sme mal, na to by sme mali prihliadať pri kontaktoch EÚ e, s Egyptom. Ja by som chcel pripomenúť vzťah s Izraelom Prosím vás, myslíte na to, aj tu by sme mali konať. Južná kraj, e, hranica e, s Izraelom musí byť istá. Ďakujem pekne, kolega Belder. A na jednu minútu má slovo pán kolega Obermajer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľa kresťanov v Egypte sa obáva, že touto voľbou Murziho bude cestou, ktorá e, vedie e, do pekla. Koptovia tvoria 10-20 obyvateľstva, ich asi 10 miliónov a mnohí sa nepriznávajú k svojej viere. Sú zvyknutí na diskrimináciu, Čiže toto dominovanie islamu nie je novinkou, ale ten boj na štátnej úrovni je už inou vecou. Krvavé útoky proti kresťanom e, sú známe. Pani Ešten by e, sa mala touto problematikou zaoberať. EU e by mala podmieniť všetky platby dodržiavaním ľudských práv. Ďakujem pekne kolega Obermajer a teraz ostatní rečníci začína kolega Milan Mon na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Teším sa, že tieto voľby v Egypte prebehli bez veľkých problémov a že tento výsledok je akceptovateľný, ale jedna vec je jasná. Tieto voľby a rozhodnutia prijala vojenská rada. Tie poukazujú na to, že v konečnom dôsledku tu máme dualitu e, polov moci v Egypte. Je to ťažké, sú tu dve mocenské centra, musia viesť dialog, musia sa postarať o to, aby došlo k riadnemu prechodu v smere demokratického normálneho stavu ja dúfam, e, že táto vláda bude mať e, bude mať zloženie, ktoré bude odzrkadľovať mnohorakosť. Je dôležité, aby sa vypracovala nová ústava a pevne verím v to, že systém viacerých strán bude demokrat, demokraticky fungovať a že sa budú rešpektovať práva menší. Nezabúdajme na to, aká dôležitá je kresťanská menšina. Je dôležité, aby rešpektovali jej práva a nesmú ich, re, nesmú ich diskriminovať. Egypt je dôležitou krajinou v regióne, v arabskom svete. No a to, čo sa tam deje, e, sa odzrkadľuje na, na celom regióne. Pán Petering už napríklad povedal, že politici si uvedomia, aké dôležité je to, aké rozhodnutia príjmajú, že to nemá vplyv iba na región samotný. Takže platné medzinárodné zmluvy by sa mali rešpektovať ďalej, čo vítam. Európska únia musí participovať na tom všetkom, čo sa deje v Egypte. Egypt je dôležitá krajina. V susedstve je oblasť Stredomoria. Musíme spraviť všetko, čo je v našich silách nesmieme nechať dať okliešťovať naše práva. Chcem vyjadriť solidaritu s nadáciou Konrada Adenauera. V Egypte má veľmi ťažkú situáciu. Ďakujeme pekne kolega Milan Mon, kolega Elka Draui. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, milé kolegyne a kolegovia. Posledné mesiace boli veľmi zaujímavé v Egypte, dramatické Konala sa diskusia o, novo, o novej ústave, na parlament poslali domov. Záver je, že odporcovia vojenského režimu vyhrali, ale e, vojenské sily ešte stále majú moc v rukách v niektorých odvetviach, ale musíme vidieť to pozitívne na tomto rozvoji. Európska únia má úlohu prispieť k úspechu E, tohto demokratického prechodu. Je to dôležitá výzva, totiž je, bude dôležité, aby sa Egypt ekonomicky postavil na nohy. Dôležitý je cestovný ruch, ale pokladňa je prázdna. Otázka je, aké iniciatívy sa chopí vysoká predstaviteľka by prispela k novému štartu egyptského hospodárstva, čo je podmienkou pre demokratický prechod. Ďakujeme pekne kolega Elka Draui a teraz pán kolega Karim na jednu minútu. Vážený pán predseda, ďakujem. Ja som sa práve vrátil e, z návštevy z Egyptu. E, bolo to ešte pred prezidentskými voľbami a bola to ťažká situácia. E, pre práve tam došlo k tým mocenským bojom. My máme možnosť viesť dialog so zvelenými členami, členmi a musím povedať, že nemal som veľkú dôveru, že títo členovia budú realizovať liberalizáciu a otvorno, otvorenosť. Obávam sa o, o národné menšiny a ženy. A čo však má podporovať EÚ? Musíme podporovať Egypt, ale nie e, to, aby tí, čo majú moc, mohli zničiť tých, ktorí majú alternatívne pohľady na vec. Podporujeme takých zástupcov, ktorí budú rozviať spoločnosť a zaručia rešpektovanie ľudských práv. Pán Petering hovorí, ako kresťania mu odpoviem ako moslim. Hovoríme rovnakým eh, hlasom ľudskosti a to musíme zaručiť aj v Egypte, ktorý sa teraz rozvíja. Ďakujem pekne, pán Karim. Slovo má pán Vigenín na dve minúty. Na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Milé kolegovia, od samého počiatku sme vedeli, že prechodný proces Egypta bude trvať dlho. Je to taká sinusovka. Isté, že sa obávam ekonomickej krízy, kontrola zo strany armády, podpora islamských strán, umiernených či menej umiernených, ale napriek tomu kresťanské prezidentské voľby boli organizované tak, že sme to mohli akceptovať sekulárne, moderné sily získali v Egypte väčšinu. Iný problém je, že sa rozdelili medzi mnohých kandidátov. Ja si myslím, že sa použili. Nový prezident Mursi sa zdá byť spolahlivým človekom. Bude mať obrovskú zodpovednosť, pokiaľ ide o jednotu tejto krajiny, ochrany menšín a súčasne má zabezpečiť mierový proces prechodu v Egypte. Ja si myslím, že by sme mu mali dať šancu, mali by sme ho uznávať, mali by sme niečo urobiť e, v prospech podpory jeho prvých krokov, mali by sme sústrediť na parlamentné voľby, mali by sme podporiť liberálne, sekulárne strany, aby nedošlo ku novému víťazstvu islamistov. Je pre nás dôležité, aby sme vyvíjali tlak na najvyššiu radu vojenských síl, aby pomaly ustúpili od moci Moc by mala byť v rukách ľudu, o to by sme sa mali usilovať. My, Rada, Komisia, naša nová politika susedstva by mala priamo podporovať tento proces, socioekonomický rozvoj Egypta. Nemalo by nás odradiť to, že prezident tejto krajiny predstavuje vlastne moslimské bratstvo. Mali by sme ho posudzovať tak ako iné politické sily, ktoré sú pri moci, teda na základe konkrétnych krokov a nie našich očakávaní, alebo podľa toho, odkiaľ pochádzajú. Ďakujeme. Ďakujem pekne, pán kolega Vigenín. A teraz kečtí aj pán kolega Hovid ako prvý. Ja som myslel, že som bol na zozname, ale to je jedno, v akej funkcii rád vystúpim. Ja uh, sa teším z výsledku egyptských volieb. Um, hovorilo sa o určitej manipulácii uh, a tak ďalej, ale žiadne systémové uh, problémy sa nevyskytli. Áno, dochádza k transformácii tejto krajiny a toto musíme uvítať, uh, hoci môžeme byť e, fanúšikmi iných politických strán. E, toto e, vlastne potvrdzuje, že arabská jar môže pokračovať. Keby tieto voľby boli zlyhali, tak by tomu tak nebolo. Viacerí poslanci hovorili, že sa stretli zastupcami moslimského bratstva a ja som sa s tým stretol v Káhire. Povedali, že chcú politickú demokraciu, že chcú chrániť práva menšina a tak ďalej. Ja si nemyslím, že sme mali príjmať nejaký agresívny prístup Niekedy hovoríme o tom politickom myslame, hlavne z druhej strany tejto snemy sa to ozýva, takže mali by sme naozaj pomôcť im, aby dodržali tie sluby, ktoré nám dali a mali by sme pokračovať vo vzťahoch s Egyptom a v podpore arabskej jary. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hovit pani kolegyňa Sargentini, na záver KHDI. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mám na, váš, na vás prozbu, pán predsedajúci. Zažili sme egyptské voľby, sme hrdí na to, že je to slobodne zvolený prezident. Pán Morsi má ťažkú situáciu, pretože prv, ako vôbec mohol začať, uh, už eh, mu zobrali mnohé kompetencie, tak preto by som chcela navrhnúť, aby tento Európsky parlament eh, naozaj celkom eh, promptne pozve prezidenta Mursiho, aby oslovil Európsky parlament a tým presvedčíme Egypt, e, že chceme hovoriť s týmto slobodne zvoleným prezidentom a že ho považujeme za nášho partnera a nie egyptskú armádu. To by bola moja prozba, keď Európsky parlament takúto prozbu predniesie, tak si myslím, e, že my egyptskému ľudu a prezidentovi tak povediac posilníme chrbát. Ďakujem pekne pani kolegyňa z Argentíny. Tým končíme KHDI a na záver dávam slovo kolegovi Mavrojanisovi. Ďakujem, pán pre... Just... Uh- Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Niekoľko slov záverom k poznámkam, ktoré som si vypočul zo strany vážených poslancov Európskeho parlamentu. Poprvé, boj, útoky proti mimovládnym organizáciám práve z toho dôvodu, že majú zahraničné finančné prostriedky. To je neakceptovateľné. Mimovládne organizácie sú prvkom modernej demokratickej spoločnosti. Ďalej podpora občianskej spoločnosti. To je súčasť, kľúčová súčasť našej politiky susedstva sledujeme veľmi pozorne tieto záležitosti. Pani Ashton vyjadril, vyjadril obrovské obavy v súvislosti s obmedzením občianských organizácií prostredníctvom dvoch prehlásení. Aj tu v Európskom parlamente venovali sme sa tomu aj v záveroch 27.2.2012 na Rade ministrov e, zahraničných vecí. Áno, vieme, že v 2012 sme podali demaršu na ministerstvo zahraničných vecí Egypta s tým, že sme žiadali preskúmať, respektíve odložiť preskúmanie až po prijatí nového zákona, ktorý sa bude zaoberať problematikou mimovládnych organizácií. Ako viete, tento súd odročili. Uh, na apríl 2013 zákaz cestovania pre príslušníkov týchto organizácií. To bolo zrušené, ale obvinenie proti ním zatiaľ sa nestiahlo, takže budeme tomu venovať neustálú pozornosť. Je to veľká priorita, sme v neustálom kontakte s egyptskými úradmi, s členskými štátmi, s mimovládnymi organizáciami Našim cieľom je mať vývoj v tejto oblasti pod kontrolou. Mnohí z vás zdôraznili bilaterálnu dohodu medzi Egyptom a Izraelom, aj dodržiavanie vysoká predstaviteľka. Pani podpredsednička komisie veľmi pozorne sleduje túto záležitosť ako sme videli, nový prezident Egypta jasne prejavil svoj záujem dodržiavať podmienky tejto zmluvy. Samozrejme, že nesmieme e, poľaviť v našej pozornosti, musíme si uvedomiť dôležitosť tohto vyhlásenia. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom za túto úžasnú výmenu názorov Vieme, ako je to s výzvami, ktorým čelí Egypt po voľbe prezidenta Mursiho, teda vývin po rozpustení parlamentu, potom záležitosť dodatku k ústave, to bude vyžadovať veľkú pozornosť. Podobne ako vy, som aj ja presvedčený o tom, že Európsky parlament zostáva zvláštnu úlohu pri podpore ľudských práv a demokracie na celom svete. Egypt je skutočne jasným príkladom. V tomto ohľade sa musíme snažiť podporovať demokratický prechod. Ľudské práva, základné slobody v tejto krajine, toto všetko by sme mali priebežne hodnotiť tak ako povedal pán kolega Petering celkom správne. Vážený pán predsede, vážený pán Petering, ja si vás veľmi vážim. Ospravedlňujem sa vám za to, že som vás nepočúval veľmi pozorne práve v tom okamihu, ale Konštatujem, že sledujeme rovnaké ciele, musíme venovať veľkú pozornosť slobodu, slobode náboženského prejavu, vierovýznania. Za pani Ešten vás chcem ubezpečiť, vážení poslanci, o tom, že Európska únia bude venovať obrovskú pozornosť Egyptu Tešíme sa na naše kontakty s novým prezidentom a vládou, ktorá bude zostavená. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mavrojanis. Tým sme skončili našu rozpravu. Ďalšie zasadanie sa koná zajtra, vo štvrtok 5. júla od 9. do, 12, do 14. a od 15. do 17. Program nájdete na webovej stránke Európskeho parlamentu.